Welcome. And the next item on our agenda. Ďalší bod na našom programe je Európeána, ďalšie kroky. Vidím už spravodajkyňu Helge Triple a dávam jej slovo, nech sa páči. Pán predseda, vážená... No, Vážený pán predseda, pani e, komisárka Kroes, má byť tým veľkým digitálnym projektom Európskej únie. Čo znamená Európeána? Je to digitálna knižnica, digitálne múzeum a digitálny archív. A síce pre európske kultúrne dedictvo. A má zabezpečiť prístup, prístup k takým, takémuto digitálnemu obsahu a ponuke eh, pre všetkých občanov, a to nielen v rámci Európskej únie, ale aj po celom svete. Európeána bola započatá v novembri 2008 tisícky kultúrnych inštitúcií prispieva k jej výstavbe. Je tam asi 150 partnerských organizácií, ktoré spolupracujú. Je tam asi 6 miliónov diel z európskeho e, kultúrneho dedictva, ktoré majú byť predmetom digitalizácie. Do na 2010 to má byť asi 10 miliónov a do roku 2015 potom 15 miliónov, ktoré majú byť digitalizované tieto diela. Je jasné, že je to ambiciózny projekt a je veľmi dôležité pre Európsku úniu naplniť ho. Tým pádom bolo zabezpečené financovanie e, z programu e-Content Plus a spolu a s participáciou členských štátov. Je to ale tak, že rýchlosť digitalizácie na úrovni členských štátov je veľmi rozdielna Francúzsko vedie, e, pričom tá miera je viac ako 40 e, Nemecko má asi 16 digitalizácie, avšak veľa ďalších členských štátov zaostáva. Malo by však byť, e, to, malo, mala by to byť tá naša spoločná vlajková loď európskej digitálnej kultúrnej politiky v rámci EU. Je mimoriadne dôležité, aby sme pochopili, že je to verejná kultúrna inštancia alebo inštitúcia, a tým pádom tvrdím, že z jasne logických dôvodov by to mala byť dobrá konkurencia pre e-books e, zo strany Google. Pretože chceme, aby európske dedictvo e, jednoducho nebolo zverené do rúk monopolov alebo monopolistov. Chceme, aby v tom najlepšom zmysle slova Európa, európskeho, európskeho charakteru, aby to bolo dostupné všetkým a aby tam bol aj vplyv verejnosti, čo znamená, že občania naozaj e, budú môcť zaujať e, aj v rámci tohoto projektu politický vplyv. Nie ide o to, že niektoré z tých e, diel už nespadajú do public domain, alebo že sa na ne nevzťahuje autorské právo. Oveľa komplikovanejšie to v prípadoch diel, kde je autor neznámy. Sice nie sú to diela, ktoré ne, na ktoré sa už nevzťahujú autorské práva, ale sú to diela, kde nie je možné určiť presne autora. A ešte ďalší prípad sú diela, kedy ide o diela, na ktoré sa vzťahuje autorské právo. Keď Európeána má poskytovať niekedy ponuku, ktorá sa týka aj takýchto diel, tak je nevyhnutné e, zabezpečiť platenú službu v prípade súkromných downloadovaní, lebo ináč budeme ničiť e, kultúrne dedictvo a celú tú, kultúrnu škálu. Chcem, aby na jednej strane dochádzalo k účinnému a dobrému, teda účinnej rýchlej digitalizácie, digitalizácii, pričom budeme prihľadať na práva autorov, lebo iba takýmto spôsobom dokážeme rozmanitosť európskej kultúry naďalej zachovať. Preto potrebujeme konsenzuálne riešenie, pokiaľ ide o diela neznámych autorov a takisto musíme presne zrešeršovať a zistiť, ktorí sú tí majiteľia týchto práv keď diskutujeme teraz aj po Lisabone stratégiu EU 2020 a keď ide o modernizáciu našej spoločnosti a keď ide o rozvoj digitálnej spoločnosti a znalostnej spoločnosti, je nevyhnutné, aby z programu EU 2020 bola spolufinancovaná Európeana ako projekt, samozrejme e, so zapojením aj členských štátov a je nevyhnutné, aby to bol spoločný európsky projekt a preto potrebujeme mať aj kampaň, a takisto dúfame, že nájdeme nejaké súkromné zdroje a bude iniciatíva tak Join Europeana, pripojte sa k Európeane a musíme jasne počiarknúť, že e, pokiaľ ide o našich občanov, ale predovšetkým aj o, tie, o tú mládež, že musíme e, im jasne dávať na povedomie, že existuje takáto ponuka, mnohí o tom aj nevedia a toto je úloha, ktorá stojí pred nami. Táto veľká úloha. Ďakujem. Triple, Ďakujem pani Triple, teraz spontánna diskusia, rozpráva. Piotr Boris panie przewodniczący! európana to dzieło przełomowe ktoré. ďakujem pekne pán predseda Europeana je prelom je to veľký úspech ktorý, ktorého cieľom je popularizovanie kultúrneho dedictva. Nie je to len knižnica, je to zároveň archív a múzeum. Za seba by som rád vyjadril želanie, že práce Chopina alebo Marie Curie budú týmto spôsobom šírené online, ale dovolte mi zdôrazniť, že nesmieme dovoliť, aby sme pripustili nižšiu kvalitu, ktorá bude na zázname Európeány, nižšiu kvalitu prác. To isté platí pri ochrane duševného vlastníctva autorských práv. Čo sa týka digitalizácie v členských štátoch, ak chceme vidieť úspech tohto projektu, aj toto musíme zobrať do úvahu. Ďakujeme. Pán Ensiu má slovo. Ďakujem, pán predseda. Bol som spravodajca e, pre výbor energetiky a ja by som chcel privítať, že táto správa bola dokončená a dúfam, že komisia zohľadní jej odporúčania. Počas diskusií sme diskutovali o organizácii e, a o tom, ako bude vyzerať web stránka e, Mm, hovorili sme aj o normách digitalizácie, ale aj o reklame pre túto stránku. Niektoré návrhy boli začlenené do tejto správy a dúfam, že naša správa bude čo najúplnejšia. Na Napriek tomu ja dúfam, že v budúcnosti sa naše diskusie budú týkať portálu, aspektu financí a takisto to, ako bude štrukturalizovaná stránka a, na základe, a to na základe databázy. A dúfam, že odporúčania ohľadom Európeány a e, takisto aj návrhy komisie povedú k tomu, aby tento e, projekt bol korunovaný úspechom. E, tento projekt môže byť úspechom EÚ pretože Európeana sa bude zakladať na, na európskych kultúrnych hodnotách. Ďakujem. Pán Takula. Puhemies, ensinnäkin haluan kiittää raportoja Tryppeliä tästä erinomaista. E, ďakujem pekne. Chcel by som poďakovať spravodajkyni Trypelovej za vynikajúcu správu. Počas posledného roka sme viackrát o tom diskutovali na úrovni výboru a viem, že ona veľmi dobre zvládla takúto úlohu a to je e, veľmi dobre. Potrebujeme takýto projekt e, v Európe, pretože Európe, Európu e, vnímam ako spoločenstvo hodnot. Zároveň Európa aj kultúrnym spoločenstvom. Máme 27 členských štátov, ktoré, z ktorých každý z nich má veľmi bohaté kultúrne dedičstvo A teraz v podstate, keď informácie sú šírené po takýchto diálniciach informačných, tak je to možnosť e, ľudí zblížiť. Je to bohatstvo v rámci celej Európy a oplatí sa do toho investovať viac prostriedkov. Aj malé krajiny majú takto možnosť jedinečné e, kultúrne informácie ďalej posúvať na ostatných a v prípade, že bude širokopásmové pripojenie poskytnuté všetkým, tak potom e, bude možné realizovať aj princíp rovnoprávnosti a tým pádom bude možné lepšie šíriť aj kultúrne dedictvo, kultúrne informácie. A toto je úloha, ktorú má zohrávať e, knižnica. Moc dziękuję, pane misto predsedo. E, moja grupa polityczna, ja osobiście nie jesteśmy speciální. Ďakujem veľmi pekne. Moja politická skupina skupina, hovorí pán Migalsky, a ja osobne nie sme veľkými zástancami znásobovania byrokratických inštitúcií, ale našťastie pre nás, Európeána, nepatrí do radu takýchto inštitúcií. Žijeme v ére obrazov a nie v ére písaných textov. Obrazovo orientovaná kultúra znižuje kvalitu verejnej debaty. Ak projekt Európány má mať nejakú šancu, aby pozdvihol naše duše, aby z nás urobil lepších občanov, tak potom tento projekt naozaj vytvorí novú generáciu lepších občanov. A títo občania budú aktívnejší, budú to lepší ľudia aby som to jednoduchšie vyjadril. Nech sa páči, pán Migalsky, ďakujeme. Teraz pán Nikolau. Ďakujem, pán predseda. Vážení kolegovia, tu hovoríme o iniciatíve ktorá by sa mohla stať ozajstným pokladom pre Európu. Teraz by som chcel poďakovať pani Spadvajkyni, pani Trupelovej, ktorá napísala naozaj vynimočnú správu. Hovoríme o istom európskom kultúrnom sklade, vďaka tomu budeme mať prístup k európskym kultúrnym dokumentom a úspech Európany nebude závisieť od formy, ktorú jej dáme. Nechceme, aby Európana bola iba platformou, ktorá bude reprodukovať diela. To môžete nájsť na Wikipedii alebo na Google. My chceme, aby to bola, bol seriózny, dôveryhodný zdroj a takisto, aby to bol užitočný zdroj, kde budú ochraňované duševné dáta a kde obsah bude chránený a preto sme predložili pozmeňovacie návrhy po tom, čo prebehla diskusia vo výbere pre kultúru. Ale e, samozrejme je dôležité zabezpečiť záujem jednotlivých štátov, aby toto bol zdroj pre podporu ich kultúry. Preto my musíme vysvetľovať, aký je význam Európeány. Musíme to vysvetľovať čl- občanom členských štátov, aby to zarezonovalo a aby každý mal chuť použiť tento nový nástroj. Ďakujem. Frau Kammerberg, bitte. Pani Kammerberg, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda, dámy a páni, drahí kolegovia. Najskôr naozaj srdečná vďaka na Helgu Tripelovu za vynikajúcu správu, ktorá je predmetom dnešnej rozpravy. Myslím, že je to naozaj vynimočný projekt ktorý sa snaží do online knižnice sústrediť eh, celé to kultúrne bohatstvo pre občanov EU, ako aj na iných miestach sveta, ale myslím si, že si to vyžaduje ešte eh, veľkú snahu zo strany spoločenstva na to, aby sa dovedol do konca. Eh, Nevinutým predpokladom z pohľadu mojej skupiny je bezplatný prístup ku kultúrnemu dedictvu prostredníctvom Európeány. Myslím, že tu v rámci spoločných rokovaní sa nám podarilo dopracovať k dohode na úrovni skupín. Je nevyhnutné zabezpečiť teda voľný prístup a takisto zabezpečiť aj ochranu autorských práv, ako sa postarať aj o práva neznámych autorov a dúfam, že komisia v budúcnosti zohľadní všetky tieto e, veci. Ďalším predpokladom je, aby členské štáty sa chopili svoje zodpovednosti, aby si jej boli vedomé, vedomé pokiaľ ide o ich vlastné krajiny, neakceptovateľné, aby boli niektoré veci dostupné v polštine, alebo teda GT v polštine a vo francúzštine, ale nebude v pôvodnom nemeckom jazyku dostupný. Musíme teda apelovať na všetky štáty, aby vyčlenili ste prostredky na to, aby Európa naozaj bola dovedená do dobrého konca. Ďakujem. Vielen Dank. Madame Tikau. Ďakujem pekne, pani Tikau. Ďakujem, pán predseda. Um, Prístup na Európeanu bude predstavovať veľkú výhodu pre európskych občanov, takže treba zvýšiť e, digitálny obsah, ktorý bude dostupný vo všetkých členských krajinách EÚ. A myslím si, že aj e, znevýhodnení občania by mali mať prístup k týmto dokumentom. Na, treba nájsť adekvátny prístup, ktorý bude prispôsobený pre tieto osoby. Odporúčame Európskemu spoločenstvu, aby um, zabezpečili certifikátmi portály, na ktorých bude dostupná Európeana. A treba takisto zabezpečiť eh, trvalo udržateľný eh, systém financovania Eh, pani komisárka, prosím, aby ste nám povedali niečo o revízii, o prepracovaní smernice o duševných právach v spoločnosti s digitalizovanými dokumentami. Nech sa páči, pani komisárka. Vážený pán predseda, ctení poslanci a samozrejme najmä pani Trupelová, Nesmierne nás fascinuje vaša správa, vítame ju a myslím si, že v skutku Európána ďalšie kroky, ako znie celý titul tejto správy, je skutočne začiatkom dobrodružstva, ktoré pred nás kladie výzvy a žiada si silnú politickú podporu, aby sa Európána ďalej mohla rozvíjať. Je to istý spoločný bod, kryžovatka pre európske bohaté a zrelé kultúrne dedictvo, ktoré funguje aj v digitálnej ére. Rada by som poďakovala pani Truppel, spravodajkyni, za prácu, ktorú odviedla a takisto jej chcem e, zablahoželať za to, že utvorila z Európeány jedinečnú značku a k tomu netreba viac dodávať. Komisia podporuje aj alternatívne predložené návrhy na uznesenia, ktoré získali súhlas hlavných politických skupín v parlamente, ako som bola informovaná. Vážený pán predseda, je to ambiciózny projekt a opäť opakujem, čo som už povedala, ešte je len na začiatku. Vytvára digitalizované knihy, mapy, objekty, knihy, audiovizuálne materiály a archívne materiály zo všetkého, čo je dostupné v Európe a umiestňuje ich na internet. Toto je podstatné, aby sa kultúra mohla šíriť, aby ľudia k nej mali v digitálnej ére prístup. Nie je to len o tom, čo povedal pán Nikolsky, že to z nás robí lepších občanov. Počkáme a uvidíme, či tomu naozaj bude tak, ale tak či tak je to šanca viac vychutnávať kultúru, tešiť sa z kultúry a zažívať šťastie. Je to správa parlamentu, ktorá celkom správne počiarkuje, že je tu aj ekonomická dimenzia. Digitalizácia a prístupnosť online pre naše kultúrne dedictvo, z tohoto budú profitovať aj všetky možné sektory cestovný ruch, médiá, školstvo a iné. Zo strany Európány sa dá povedať, že toto miesto, táto kryžovatka je bezprecedentná aktivita a spolupráca archívov, múzeí a knižníc v celej Európe. Veľmi správne pán, pani Trupelová spomenula, že už teraz postupuje prístup 7 miliónov digitalizovaným objektom. Sú tam a stačí si ich vyklikať, lenže toto nestačí. Ešte treba urobiť oveľa viac. Parlament musí zdôrazniť ďalšie oblasti, ktorých môže na dobre fungovať, musia sa nastaviť politiky tak, aby bolo vidno napredovanie už v nasledujúcich rokoch. Rozvoj tohto webového miesta, webovej kryžovatky vyžaduje vstup a úsilie členských štátov, ktoré musia robiť viac, aby zdigitalizovali svoje kultúrne dedičstvá a aby všetky objekty, ktoré budú digitalizované, sprístupnili prostredníctvom Európeány. Verím, že parlament spolu s komisiou bude vyvíjať úsilie na istý tlak na členské štáty, aby to robili. Parlament zdôrazňuje i to, že Európeána by nemala len sprístupňovať práce, ktoré už boli zverejnené, ale mala by zaradiť na svoje web stránky aj materiály, ktoré spadajú pod autorské práva. A moja odpoveď pani Tykau je, že v skutku existuje nástojčivá potreba nájsť riešenia, ako vytlačené veci dostať online, napríklad práce, o ktorých nevieme, kto je držiteľom autorských práv, hoci tu vzniká riziko, že keď tomu tak nebude, porovnaní s USA začne Európa zaostávať, ak bude sa pri veľmi ohliadať na tieto technické veci. Myslíme si, že sa nájdú náležité právne riešenie, aby toto mohlo fungovať na európskej úrovni. Mohli by sme si predebatovať, čo presne by sme mohli urobiť v rámci digitálnej agendy, pretože je to jedna z vecí, ktoré riešime. Posúvanie Európeány stále na vyššiu úroveň sa už odohrá tohto roka. Odštartujú sa nové web stránky, na ktorých bude milión digitalizovaných objektov. A v nasledujúcich rokoch sa tento počet bude stále zvyšovať. Parlament celkom správne poukázal na to, že aby Európeana bola úspešným projektom, musí, zvýšiť, musí sa zvýšiť povedomie o tejto web stránke, web stránkach v kultúrnych inštitúciách, a kultúrne inštitúcie by mali poskytovať digitalizovaný obsah tak, aby verejnosť mala k nemu prístup. Špeciálna pozornosť by sa mala venovať mladým ľuďom, to ste takisto veľmi správne spomenuli, a mimoriadne dôležitá časť populácie sú práve mladí ľudia, ktorí môžu načerpať z týchto stranok najviac. Pán predseda, komisia je oddaná tejto myšlienke a bude pracovať na rozvoji Európány a súvisiacich politík. Bude to kľúčová oblasť práce pre Európsku digitálnu agendu. Je, stojí za to bojovať za takúto myšlienku. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem, pani komisárka, vážení kolegovia poslanci. Rozprava je uzavretá. Hlasovať sa bude v Bruseli o dva týždne počas našej plenárky. Ďalšia správa je